przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Kolegovia. Budeme pokračovať v zasadnutí. Zápisnica z poslednej schôdze vám bola daná k dispozícii. Sú k tomu nejaké otázky? Vidím, že nie sú. Tým pádom zápisnica bola schválená ďalší bod e, nášho programu dnešného. Budeme sa zaoberať hospodárskym riadením v EU a v eurozóne a dohľadom nad vnútroštátnymi rozpočtami. Opäť vítam dnes medzi nami e, predsedu komisie pána Baroza a dávam mu slovo. Monsieur le président, monsieur le président, mesdames monsieur les députés. Ďakujem, pán predseda parlamentu, vážení poslanci. Hospodárske riadenie je veľmi dôležité pre budúcnosť Európskej únie. Keď e, Delors vyjadril želanie, aby sa v 93. aby sa lepšie koordinovali hospodárstva, mnohé členské štáty EÚ to odmietli. Potom, keď predchádzajúca komisia opäť sa začala zaoberať túto, touto témou, pri e, výročí, 50. výročí v roku 2008 únie nikto nepočúval. Opäť nikto nepočúval, preto musíme naozaj zdôrazniť, aká dôležitá je téma hospodárskeho riadenia a usmernenia, ktoré sa predstavitelia snažia vydávať tejto veci. Oli Rehn e, sa tiež s vami zhováralo tejto téme počas vypočutia a komisia mieni navrhnúť posilnenie ekonomického riadenia EÚ v eurozóne, konkrétne najmä v eurozóne, pretože kríza e, pod, podčiarkla dôležitosť takéhoto kroku. V rozprave sa teraz uznáva dôležitosť takéhoto kroku a prišli sme do takých podmienok, aby naozajstné riadenie hospodárstiev v Európe fungovalo z európskej úrovne. 12. mája sme si vypočuli návrh po ňom boli rozpravy, aj rozpravy v Európskom parlamente. V ňom sa zhodnotila aj práca špeciálnej skupiny, ktorá je vytvorená v Rade. A musíme konštatovať, že sa práca e, vykonáva s rýchlým napredovaním. Aj počas schôdzok rady sa to konštatovalo. Myslím si, že takúto hybnosť, takúto dynamiku by sme mali udržať. Minulú stredu komisia schválila množstvo opatrení na transponovanie legislatívnych iniciatív. To znamená, že prišiel tento balíček v tom správnom čase, aby sa všetko rozbehlo do roku 2011. Tieto konkrétne návrhy vychádzajú spotreby konať čím skôr. Nie je to otázka toho, že by sme sa chceli nejakým spôsobom obmedziť, ale máme v rámci Lisabonskej zmluvy možnosti, ktoré chceme plne využiť. Nemôžeme už dlhšie čakať. Občania Európy, firmy a všetky ostatné zložky spoločnosti očakávajú od nás iniciatívu a máme zodpovednosť konať teraz. Stení poslanci, ekonomická hospodárska kríza podrobila Európu vážnemu testu. Hospodárske riadenie ako odpoveď na túto krízu je iba jedným prvkom súboru opatrení na krízu. Má viacero dimenzií, napríklad reformy finančných trhov, a ďalej sú tu návrhy na novú európsku architektúru. Ako som dnes do už povedal, v následujúcich dňoch by sa všetky tieto úsilia mali uzavrieť a završiť túto pozitívnu dynamiku, aby sa na začiatku roka 2011 mohlo podľa týchto opatrení začať konať. Aj v, na stretnutí G20 sa prijali záväzky, ktoré mienime splniť. Čo sa týka finančnej stability, máme program pre Grécko, máme mechanizmus pre eurozónu, a v neposlednom rade máme aj program rastu pracovných miest, ktorý je súčasťou Európy, stratégie pre Európu do roku 2020. Snažili sme sa zaujať holistický prístup, modernistický prístup, aby sme zabezpečili, že trhové hospodárstvo ponúka dobrú budúcnosť pre všetkých ľudí, ktorí žijú v Európe. Hospodárske riadenie. Otázky sa sústreďovali doteraz na to, či hospodárske riadenie je tou správnou odpoveďou na zabezpečenie hospodárskej a finančnej stability. Existujú opatrenia, ktoré môžeme využiť, aby sme na, naozaj stabilizovali tieto záležitosti, hoci je to riskantný krok. Snažíme sa preklenúť priepasť, aby rizika sa nezrealizovali, nezmaterializovali. Myšlienky, ktoré sa 12. mája objavili vo znamení komisie, odrážajú aj e, ďalšie komuniké, ktoré vydala Európa v júni. Myslím si, že súčasťou týchto textov je celý rad legislatívnych návrhov, ktorých e, celok uvidíme až v septembri. Ide o to, aby sme profitovali zo všetkých úsilí, ktoré sa vykonali v Rade, ktoré vykonala špeciálna skupina Task Force, aj všetci euroúradníci, ktorí tým boli poverení, čím sa dosiahla hybnosť a dynamika. Hospodárske riadenie nastoluje pravidlá, ktoré sú komplexnejšie a efektívnejšie ako doterajšie. Máme priestor na takéto konanie a som presvedčený, že komunitárny prístup je tým tou správnou odpoveďou. Potrebujeme silnejší dohľad, silnejší režim dohľadu, prísnejší a zároveň zahrňajúci aj makroekonomiku, aj rozpočet, aj štrukturálne politiky. Potrebujeme režim, ktorý aj v realite odráža to, že každý členský štát má svoje špecifika i to, že sme navzájom vzá, vzájomne závislí. Čo to znamená, keď to preložíme na drobné? rozmeníme na drobné. Kľúčom je koordinácia. Myslím si, že v Európe sa tým zvýši, Euró- sa tým zvýši transparentnosť a aj ex ante dôvera medzi členskými štátmi. Ak sa členské štáty upísali konvergenčným programom, zároveň môžeme mať prístup, ktorý je naozaj komplexný a ktorý bude prínosom pre všetky členské štáty, ktoré prijali svoje vnútroštátne rozpočty podľa svojich ústavných procedurálnych postupov. Po druhé, dôvera. Potrebujeme, aby sa vzájomná dôvera zvýšila. Na to potrebujeme aj systém sankcií, aj dôveru, pretože nápravné opatrenia vychádzajú z oboch týchto princípov. Takisto musíme byť adresní. Nie len, že musíme mať kritérium deficitu, istý limit deficitu, ale musíme sa navzájom rešpektovať a plniť svoje záväzky. Sankcie prichádzajú až e, v poslednom rade a sú istým posledným opatrením. Takéto pravidlá však musia byť dostatočne silné, aby naozaj členské štáty EÚ rešpektovali, aby prijali sankcie. Chceme, silný systém pravidel, silný systém sankcií. Inak sa nám nepodarí dosiahnuť náš cieľ. Ak členské štáty nebudú rešpektovať spoločne dohodnuté pravidlá, musia byť pripravení na to, že budú trpieť dôsledkami toho, že neprijali to, čo bolo treba. A toto sa bude týkať v rovnakej miere všetkých členských štátov rovnako. Parlament sa takisto snaží v tomto smere o podobné veci ako my. Sankcie sa budú týkať rôznych rozpočtových kapitol a výdavkov z nich. Ak by sme nenastolili sankcie, tak by mohli unikať peniaze z rozpočtov, ktoré nebudú striktne riadené podľa fiskálnych pravidel, dohodnutých pravidel. Myslím si, že plnenie e, záväzkov v rozpočte by malo byť automatické, len tak sa dá očakávať stabilita a rast. Správne načasovanie je tiež veľmi dôležité. Nesmieme čakať prídlho so sankciami, pretože inak nesplnia to, čo mali plniť. Myslím si, že treba dobre na, naštartovať sankcie, kým sa veci vymknú z rúk. Potom budú nasledovať nápravné opatrenia. Toto všetko vyžaduje disciplínu a jedným z najslabších bodov dnešnej situácie je to, že takýto mechanizmus, sankčný mechanizmus nemáme a nevieme dobre načasovať e, sankcie. Naše návrhy sa týkajú takýchto sankcií najmä pre eurozónu. Teraz budem hovoriť o dohľade. Dohľad by sa nemal obmedzovať iba na fiskálnu politiku ako takú. To nefunguje, keď sa zameriame takto úzko. Musíme sa zamerať na makroekonomické nerovnováhu, makroekonomickú nerovnováhu medzi členskými štátmi, konkrétne a špecificky opäť najmä v eurozóne. Musíme mať systém indikátorov, ktoré nám ukážu, či sú tu divergencie a takisto na základe týchto indikátorov sa navrhnú nápravné opatrenia a mechanizmy, ktoré potom nastolia rovnováhu. Čo sa týka prísnejších fiskálnych pravidiel, s nimi súvisia aj štrukturálne reformy, inovácia a obchod, ktorý v súčinnosti, ktoré v súčinnosti udržia Európu na trajektórii rozvoja. O tomto všetkom je stratégia Európy do roku 2020 niekoľko, už, už má za sebou svoju históriu, len teraz treba zrealizovať a dať do praxe všetky tieto dobré úmysly, tak aby rast v jednom regióne Európy pomohol naštartovať rast aj v iných častiach Európy. Po piate chcem zdôrazniť, aké dôležité je aká dôležitá je transparentnosť a pevnosť, pevné základy vo finančnom systéme, preto ho potrebujeme reformovať. Sú tu isté historické základy reforiem, ktoré sa snažíme navrhnúť. Naša spoločná mena, ktorá funguje v Európe, má dôležitý dopad aj na globálne finančné trhy. Prišiel čas, aby sme našej hospodárskej a menovej únii dali nástroje, aby bola schopná efektívnejšie fungovať, inak narušíme dôveryhodnosť únie, čo Eh, je v stávke. Nie sú tu len odborné opatrenia, ale je tu v stávke budúcnosť eura. Nášho budúceho, nášho európskeho projektu a jeho budúcnosti. Musíme ukázať bez akýchkoľvek pochybností, že sa snažíme túto hrozbu odvrátiť a že navrhované hospodárske riadenie je skutočný prelomový eh, mechanizmus. Všetci musíme držať pri sebe, musíme sa snažiť eh, o rozbehnutie hospodárskeho riadenia konzistentným spôsobom v rámci hospodárskej a menovej únie. Tento systém by mal e, istým spôsobom priviesť dovedná všetky rozmanité opatrenia, reformy a dohľad, ktoré všetky sú popísané v stratégii Európy do roku 2020. Toto je naša stratégia, stratégia pre Úniu. Nie je to nejaká ďalšia stratégia, ale skutočný realistický nástroj, skutočná stratégia pre Európu. Bez hospodárskeho riadenia však táto stratégia úspešná nebude. Systém motivácií a sankcií, ktorý je zabudovaný, však nebude fungovať, ak si ho nevezmú za svoje jednotlivé členské štáty a ak nebudú fungovať v rámci dohodnutého v rámci dohodnutého. Tieto štáty by sa mali tešiť z dobrých stránok eura a zlé správanie sa jedného členského štátu by nemalo ohroziť všetky ostatné členské štáty EÚ. Mali by sme mať istý reťazec hospodársky, ktorý na seba nadvezuje a využíva špecifické e, stránky všetkých členských štátov, štátov eurozóny a zároveň profitujú z neho aj tie štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny a my zasa z ich silných stránok. Toto je silné posolstvo, ktoré sa snažíme vysielať do celého sveta. Európska únia sa cíti byť pripravená na takúto ťažkú prácu, takúto ťažkú úlohu a v duchu spolupráce sa bude snažiť završiť úspešne tento návrh a vybudovať vzájomnú dôveru na silnejších základoch. V je naša budúcnosť. Všetci naši partnery musíme pochopiť, že sme pripravení na všetko, čo bude treba, aby sme zachránili euro a jeho stabilitu. Úlohou komisie je využiť svoje právo iniciovať legislatívu a vytvoriť takú legislatívu, ktorá bude v záujme európskych občanov, presvedčiť všetkých, že všetky tieto opatrenia sú tým správnym krokom pre Európu. Ďakujem za pozornosť. Dziękuję, e, panie przewodniczący, za wprowadzenie. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste, rozpravu, že ste poskytli takýto úvod do dnešnej rozpravy. Ďakujem pekne za vaše objasňujúce slova. Teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín. Najskôr pani Bortman Kohl za Rudovcov. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Barozo, pán komisár Ren, vaše návrhy sú dôležité smerom k posilneniu riadenia hospodárstva v Európe naozaj e, je dobré a chválihodné, že máte takúto iniciatívu, že nečakáte na to, čo spraví rada. E, naša skupina je naklonená pozitívne k takýmto návrhom a chceme spoločne s vami aj s radou e, spolupracovať na tom, aby sme naplnili takéto ciele. Chceme spolupracovať aj na naplnení ďalších e, cieľov. Nechceme vytvárať nejaké nové inštitúcie, ale chceme zabezpečiť silnejšiu a nezávislejšiu rolu pre Európsku komisiu. Takisto chceme posilniť istý komunitárny prístup v rámci rady. Ďalej skupina ľudovcov považuje toto za nevyhnutné ingrediencie, ktoré musia byť súčasťou tohto legislatívneho procesu. Očakávame veľmi veľa od pol roka európskeho. Očakávame koordináciu národných plánov, dôležité reformy a takisto bolestivé opatrenia príjmané veľmi členských štátov sú nevyhnutné na to, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť. To tvorí pracovné miesta, takisto prispia k blahobytu našich občanov. Takisto si slúbujeme veľa od opatrení, ktoré smerujú k posilneniu paktu rastu a stability a takisto aj sankcie, ktoré musia byť súčasťou mechanizmu. Aj ďalšie opatrenia. E, veľa sa bude odvíjať od toho, ako sa nám to naozaj podarí teraz konkrétne naplniť tieto ciele. nemali by to byť len čisté slova, mali to byť e, činy. A presne činy sú to, čo si želá Európsky parlament, pokiaľ ide o posilnenie hospodárskeho riadenia. teda nie slova, ale činy, aj keď ide o pripravenie legislatívy v oblasti finančného dohľadu. Rada e, si osvojila správu Jacques de la Rosiera, ale teraz je nevyhnutné pretaviť to do činov. Naozaj je nevyhnutné vybaviť e, orgány dohľadu skutočnými kompetenciami, ktoré naštartujú ich prácu. Teraz všetko závisí od toho, aby rada naozaj naštartovala teraz tie motory svoje a parlament e, samozrejme bude hlasovať. Ale dvere ešte stále ostávajú otvorené pre radu, aby ešte počas tohto mesiaca v rámci ECOFINu dokázali e, sa dohodnúť. To znamená, že nadviažu na e, pozíciu stanovisko parlamentu, pokiaľ ide o kompetencie pre nové orgány dohľadu a kontroly. Ale parlament bude pripravený budeme ďalej konať e, nie len vo vlastnom záujme, ale v záujme predovšetkým občanov, tak aby sme opäť vrátili poriadok a pokoj na finančné trhy, aby sme dokázali takto zabezpečiť dôveru do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani. Ďakujem pekne. V mene socialistov a progresívnych demokratov vystupí náš kolega Stephen Hughes. Nech sa páči. President Barroso and Commissioner... Ďakujem pekne, pán predseda Barozo a pán komisár Ren, e, bohužiaľ nie je tam rovnováha vo vašich návrhoch. Nie je možné, aby úspornosť e, nebola e, nejakým spôsobom zamezovala rastu. Tie nastavené opatrenia budú viesť k zvýšenej nezamestnanosti a k tlmeniu rastu a k ďalšej sociálnej exkluzii. Viem, že vy neveríte, pán predseda Barozo, že milióny ďalších nezamestnaných a zvýšená sociálna exklúzia sú Eh, akceptovateľnou daňou za rapidnú fiskálnu konsolidáciu, ale zdá sa, že toto je cesta, ktorú ste nastúpili vo vašich návrhoch z posledného týždňa. Myslím, že tam e, hovoríte o nesprávnych veciach. Je nevyhnutné zaznamenať kvalitatívny skok v európskej politike a v tom riadení hospodárstva, ale z toho by mala vyplynúť eh, agenda, ktorá bude v rovnováhe, kde bude skombinovaná fiskálna zodpovednosť s ekonomickou efektívnosťou a sociálnymi aspektami. Vynechali ste viacero so, e, dôležitých aspektov, ktoré by viedli k kvalitatívnemu posunu. Koordinácia na tomto poli by mala takisto zohľadňovať aj lepší diferencovaný koordinačný plán. Nemalo by to byť krátkozraké opatrenie úsporného charakteru, ktoré nedáva väčší e, ekonomický zmysel musíte to zosúľadiť e, s agendou pre e, pracovné miesta a fiskálnu konsolidáciu. Teraz máme len agendu, ktorá sa týka e, krátenia deficitov na úkor pracovných miest. Ďalej musíme zabezpečiť zdravé verejné financovanie, tak ako je to v nedávno dohodnuté stratégii 2020, vrátanie finančných príjmov z transakcií a iných, iných zdrojov. A takisto urgentne potrebujeme operatívne návrhy z vašej strany, zo strany komisie, ako presunúť daňový Eh, daňovú záťaž eh, zamestnan- zamestnancov, pretože to daňové zaťaženie je príliš vysoké v mnohých eh, krajinách. A v neposlednom rade hovoríte, nie sú tam tie negatívne sankcie, aj napriek tomu, že to by mohlo byť veľmi slubným krokom, takéto negatívne, skôr volíte pozitívne. Dúfam, že sa nad tým zamyslíte a potom na jeseň prinesiete rovnovážnejšie návrhy. Ďakujem pekne. Teraz za ALDE pán predseda Guy Verhofstadt. Euh, euh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som spokojný s eh, prezento- odprezentovaním tohto balíčka opatrení zo strany predsedu Európskej komisie. A pokiaľ môžem vyjadriť svoje stanovisko, myslím si, že by bolo vhodné čo najskôr predložiť tieto návrhy na základe nášho práva iniciatívy. Čiže jednoducho predložte tento návrh rovno Rade Európskom parlamentu pretože len takýmto spôsobom sa ozdraví mechanika fungovania Európskej únie. To znamená, že je tu právo iniciatívy, ktoré sa musí využiť a ja prajem veľa úspechov pracovnej skupine, za tomu je task force, ale tá komisia musí tú zodpovednosť vziať do rúk a pripraviť jednotlivé návrhy pre inštitúcie. Avšak v tomto balíčku, pán predseda, ale sú určité otázníky Prvá vec sa týka otázky, že kto vlastne bude to celé správovať, kto teda to má na starosti, aby sa to presadilo členské štáty, rada, alebo to budú komunitárne inštitúcie, ako napríklad Európska centrálna banka alebo komisia. Pre Európsky parlament by to mal byť jednoznačne, malo by to byť komunitárne inštancie, pretože som ešte nezažil, aby členské štáty boli schopné sami u seba kontrolovať a samé seba kontrolovať nikdy to nefungovalo v minulosti, nebude to zrejme fungovať ani v budúcnosti. Po druhé, čo sa týka sankcií, tie sú v poriadku, ale nemôžu to byť len sankcie z hľadiska paktu stability, pretože tak, ako si to uviedol, to je iba jeden z aspektov politiky je dôležité, aby aj na úrovni konkurencieschopnosti, napríklad na úrovni štruktúrálnych reforiem, na úrovni európskej ekonomiky, aby všade tu boli také sankcie, ktoré by boli jednoznačne ustanovené. A tu požadujem, aby členské štáty niektoré boli oveľa dôslednejšie, aby naozaj aj požadovali tieto sankcie z hľadiska paktu stability. Ale keď sa hovorí o sankciách z hľadiska stratégie Európa 2020, tu sú členské štáty zdržanlivejšie, pretože keď chceme sankcie, musia však byť uplatnené všade. Potom po tretie, pán predseda, si myslím, že je treba uvažovať o stratégii ekonomického rastu, pretože nie je možno len hovoriť, že my budeme znižovať rozpočty. Áno, to je v poriadku, ja som bol minister pre rozpočet, ja to ovládam a je to potrebné, ale popri tom je potrebné mať politiku v prospech rastu a jediná inštancia, ktorá je schopná toto podporiť, je Európska únia. Európska únia má schopnosť požičiať si, má, mm, takú, má paneurópske veľké projekty, tak ako ju potrebujeme, tak ako je to aj správe pána profesora Montyho. A v tomto smere musí potom aj komisia predkladať návrhy, nielen z hľadiska znižovania deficitu, samozrejme to je potrebné, pretože ide o pak stability, ale rovnako aj na úrovni e, dobrej stratégie v prospech rastu, aby sme desi neuviazli v pasci ekonomickej stagnácii na japonský spôsob, ako sme to videli v posledných desiatich rokoch. Nož a potom posledná vec, e, som celkom spokojný s tým, že toto musí byť zverejnené. Mali sme to urobiť už dávno. Naozaj musíme teraz e, podporiť poskytovanie úverov aj v súkromnej sfére a ešte v závere by som, pán predseda, chcel hovoriť niečo o finančnom dohľade a kontro- dozore. Tu musíme byť jednoznační. Žiadna dohoda s parlamentom nebude uzavretá, pokiaľ Rada a členské štáty nebudú rešpektovať tú skutočnosť, že to musí byť e, existuje, alebo že bude existovať európsky orgán, ktorý bude mať rozhodujúce slovo v prípade konfliktov. Vlastne to bolo už aj súčasťou návrhu komisie, ale členské štáty to ešte stále nepochopili, pričom to už trvá dosť dlho a jednoducho jedného dňa to budú musieť zaakceptovať, lebo inak nedojde k žiadnej dohode. Hmm, I would like to disturb. Predseda, Prepač, nechcel som vás e, vyrušovať, keď ste mali takú oduševnenú reč, ale viete, trochu ste pre, pretiahli svoj rečnícky čas. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne za prezentáciu tohto oznámenia. Podľa mňa je to jasné. Tu, drahé kolegyne, drahé kolegovia, by sme mali byť opatrní práve v nadalej pretrvajúcej e, ťažkej situácii voliť si tie staré vzory. Staré vzory znamenajú znamená potvrdzovanie niektorých pravidiel politických a vecí, ktoré spôsobujú e, zhoršenie konkurencieschopnosti také sú tu ďalej hrozby z toho autoritatívneho riadenia a takýmto spôsobom sa nedostaneme ďalej. Podľa mňa, ak sa spravodlivo pozrieme na tento návrh, tak musíme konštatovať, že sú v ňom obsiahnuté dôležité pokroky. Obsahuje teda dôležité pokroky, pokiaľ ide o rozpočtovú koordináciu, ktoré smerujú aj k tomu, aby nerovnováhy boli silne pomenované. Ešte prednedávnom to bolo takmer nemožné vážne hovoriť a diskutovať o takýchto nerovnováhach. Je pokrok, keď sa tam navrhne nejaký systém sankcií v prípade, že členské štáty si nesplňajú svoje domáce úlohy, ale zároveň obsahuje aj sivé miesta takýto návrh. A takéto sivé miesta nebudeme môcť ďalej predkladať našim občanom. Nemôžeme si to dovoliť Samozrejme, musíme hovoriť v prípade takéhoto riadenia aj o daňových otázkach. Máme daňové raje, máme obrovské nezdaňované oblasti hospodárstva a máme tu nadmernú súťaž e, daňovú a to nie je možné ďalej tabuizovať. E, to patrí do takéhoto oznámenia. Po druhé, v prípade, že nebude stačiť, nebude stačiť tá teda koordinovať hospodárskú politiku na tom popísanom spôsobe, musíme zabezpečiť, aby to bolo anticyklické a aby sme takto pôsobili proti krízam. Bohužiaľ, to, to sa nespomína v texte. Okrem toho, zostáva naďalej tabu povedať otvorene, že v prípade nerovnovách sú deficitné krajiny a krajiny prebytku a že obe strany musia odvieť svoj príspevok. Ešte stále si netrúfame povedať to, pomenovať tú skutočnosť tak, ako je Máme problém e, s e, premrštenými cenami hmotného majetku a s vznikajúcimi bublinami. Mali by sme e, túto ideológiu nejakým spôsobom troška stiahnuť a mali by sme sa pozrieť na to ešte raz a nehľadať len nejaké jednostranné riešenia. Tie pokroky nie sú dostatočné v rámci tejto krízovej situácie. Občania očakávajú komplexné riešenia, dobré riešenia a to si zasluhujú. Swinburne. Ďakujem pekne pani Kay Swinburne za konzervatívtu a reformistom. Ďakujem pekne pán predseda. Ekonomické architektúra ekonomického riadenia a centraničné riadiace štruktúry. Všetky tieto oblasti sú veľmi potrebné a musíme zabezpečiť, aby boli zavedené čo najskôr solidné štruktúry. Musíme pripraviť ale spoločnú sústavu pravidel, a to musí byť aj v rámci našej finančnej reformy a takisto aj v rámci hospodárskeho riadenia. Jednoducho musia všetky tých 20 členských štátov všetky tieto pravidla absolútne prijať a musia ich aj zároveň dodržiavať. Takisto európske inštitúcie musia byť apolitické a musí takisto um, pracovníci musia, alebo zamestnanci musia fungovať toto podľa um, zásluh. Takisto navrhovaný, uh, alebo navrhnutá um,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 výbor alebo komisia pre rizikové riadenie takisto musí byť e, apolitická. Takisto je, táto kríza si vyžaduje veľmi veľké opatrenia a v Európe sme schopní premostiť e, rôzne krízové situácie, ale je potrebné zabezpečiť reformu finančných služieb. Posledná dohoda o poslednom európskom, americkom rozpočte sa e, predkladá ako, že Američania sú o krok pred, pred Európou, ale ja s tým nesúhlasím súhlasím. Ja si myslím, že my máme obrovskú európsky rámec eh, pred sebou a máme tieto orgány, ktoré budú zabezpečovať rizikové riadenie a keď to bude zavedené, tak zabezpečí to aj bezpečnosť finančného systému, dokonca to bude sa môcť stať aj motorom eh, finančných služieb na spoločnom trhu. Keď máme, aj keď máme túto agendu, musíme zabezpečiť, aby akákoľvek nová, akýkoľvek nový orgán, ktorý bol vytvorený, musí fungovať efektívne a musí to všetko fungovať k naj, musí to byť teda tá najlepšia štruktúra. Ja si myslím, že je dôležité riešiť tieto kľúčové otázky, a, pretože obávam sa, že keď nebudeme mať, e, keď nebudeme mať spoločné systémy, tak nebudeme mať globálny úspech ako, ako ekonomika. Predseda, ďakujem pekne e, za jednotenú ľavicu. Ďakujem pekne, pán predseda. Po tom, čo komisia e, spustila ten dážnik záchrany a takisto prijala opatrenia, alebo respektíve predložila opatrenia, ktoré sa týkajú 2020, e, ktoré e, pokrývajú tak bankový sektor, ako aj zamestnancov a dôchodcov Teraz e, sú tu opatrenia na stole, ktoré smerujú k reformovaniu a zlepšeniu paktu rastu a stability. Tieto návrhy komisie k zlepšeniu rastu paktu, a stabili- e, paktu rastu a stability idú podľa nás nesprávnym smerom. Komisia chce, tak ako už e, predtým, počas zastania pracovnej skupiny pod Fan Rompujom, chce teda si nejakým spôsobom vynútiť tú účinnosť. Komisia, ako aj rada, požadujú zvýšenú kontrolu na príspevok deficitných štátov. V minulosti to nefungovalo a takisto to nebude fungovať ani v budúcnosti. E, my ako lavica v parlamente sme radi, že tie návrhy, ktoré sa týkajú deficitných krajín, e, neboli prebrané zo strany e, komisie. Regulácia finančných trhov je naliehavá. My prispejeme k riešeniu tohto problému, ale každopádne občania musia zaplatiť Rada by sa mala konečne pohnúť v tejto fáze. Problémy paktu rastu a stability nespočívajú e, v nedostatočnom jeho dodržovaní a k nesplnení masterických kritérií, pokiaľ ide o 3% e, zadlženia z HDP. Ten mierny a ohrozený rast už v tejto chvíli bude ešte viac ohrozený pri prijatí takýchto opatrení je nevyhnutné zrušiť niektoré deformácie, ktoré existujú na trhu a z ktorých profitujú špekulanti. Je nevyhnutné odrádzať od agresívnych exportných e, stratégií, ktoré vedú k úspechu len niektorých. Je nevyhnutné posilňovať vnútorné trhy e, tých najdôležitejších krajín. Pokiaľ ide o pakt rastu a stability, je nevyhnutné zabezpečiť kritéria, ktoré sa týkajú e, boja proti chudobe a takisto zabezpečenia zamestnanosti nie je nevyhnutné, to, je nevyhnutné pristúpiť k principiálnej reforme tohto paktu. Gottfried Blum. Slovo má pán Gottfried Blum. Nech sa páči. Vážený pán predseda, komisári, priatelia, ak to tak môžem povedať, na poslednom zasadnutí ste museli urgentne odísť a preto ste si nevypočuli moje múdre slova. Dúfam, že si ich vypočujete dnes a dúfam, že budem vám schopný ponúknuť takéto múdre slova. Myslím si, že nám vás môže byť aj ľúto, ale niekedy ste si spôsobujete tieto problémy sami, pretože experiment so spoločnou menou bol experimentom a bol odsúdený na neúspech. V 90 mi vysvetloval profesor z univerzity, prečo musí tento projekt zlyhať. 10 rokov uplynulo a ja sa obávam, že som mal pravdu a že vy sami ste prispeli k zlyhaniu tohto projektu vašimi vlastnými pravidlami. Potom, keď ste tieto pravidla zaviedli, ste ich zase začali porušovať, ako keby ste roztrhali príručku o pravidlách a zahodili ju do koša. Eurozóna, vrátane Grécka, potom fungovala bez dodržiavania týchto pravidel. Bolo to naozaj hanebné, čo sa stalo v Grécku, ale predosiela to, to čo, čo sa ide diať v celej eurozóne, pretože to, čo sa raz napísalo, sa nedodržiavalo. Pravidla, ktoré porušovalo Grécko, to bolo čosi nečestné a keď sme kupovali eurobondy, grecké bondy za 10-percentnú hodnotu, za kupóny, naše komerčné banky sa dostali skrátka do hrozných problémov, pretože už vedeli, že kupujú aké, kupony, kupóny, si kúsky papiera, aj keď ich rating bol trojnásobne vyšší ako ich naozajstná hodnota, tak či tak ich kupovali. Aj druhotný trh nakupoval Mm, dlhopisy, ktoré mali hodnotenie ratingové 3Ačka, ale ich skutočná hodnota taká nebola, každý to vedel. Takto ste sa zbavili sami podpory, kom, ktorú vám chceli preukázať komerčné banky a teraz sa obracete na centrálne banky, ktoré naozaj nebudú riešením tejto celej situácie. Ďakujeme kolega za váš názor. A teraz pani Marie Le Pen. Nuž, eurozóna experimentuje a teraz naozaj je v hlbokých problémoch, má najvyššiu mieru nezamestnanosti a konkurencieschopnosť Európy naozaj nie je taká, aká by mala byť. Grécko a po ňom Španielsko, Taliansko a Francúzsko, ktoré naozaj čaká podobný osud. A v dôsledku toho ochudobnenie obyvateľstva žijúceho v týchto krajinách Myslím si, že nás EÚ dohnalo na okraj útesu. Je to tragédia, ktorá sa odvíja pred našimi očami, pretože máme tento túto totalitárnu menu, ktorá nám bola nanútená, ktorá podporuje špekulácie a Španielsko, ktoré malo rozpočtový prebytok, má teraz deficit do hĺbky 12 Ako sa toto dá vysvetliť? Je to bezprecedentné a vychádza to všetko zo špekulácií s nehnuteľnosťami. A teraz máme Španielsko plné domov, v ktoré nikto nebýva, príbytkov, v ktoré nikto nebýva. Nedá sa to nazvať inak ako škandálom. Podľa mňa ste naozaj to prehnali s so tým, čo sa tu dialo. Pokúšali ste sa priškrtiť národné rozpočty v EÚ, ale to vôbec veci nevyriešilo. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo, aby ste zavreli túto rozprávu. Ďakujem pekne, pokúsim sa odporať na niektoré z konkrétnych otázok. Ďakujem pekne pani Korin Voltmanko za jej podporu. Myslím si, že táto ochota podporovať náš pak stability E, myslím si, aj celý tento európsky projekt je pre nás všetkým a myslím si, že parlament musí byť veľmi blízko všetkých týchto úsilí. E, naposledy na rade, keď tam bol aj predseda Buzek, ja som e, vyjadril, že parlament by mal byť neustále informovaný o všetkých pokrokoch alebo o tom všetkom, ako sa vyvíja diskusia o budúcom hospodárskom riadení Európy. Niektoré z obav vyjadrili kolegovia pán Bisky a pán Hughes. Ja si myslím, že je treba ich vziať do úvahy, ale ja verím tomu, že náš návrh naozaj odpoveda na vaše obavy, pretože v tomto návrhu je nové práve to, že my hovoríme, že pak stability a rastu nie je všetkým, ale my napájame, alebo prepájame analýzu z implementačných opatrení z ekonomick- makroekonomickými nerovnováhami práve s problémami tých nekonvergencii a my sa snažíme teda nájsť e, holistický prístup nielen k makroekonomickým aspektom, ale takisto ako aj v smerom k rastu, ako to navrhoval Gieferhofštát, aj v smerom k inovácii. To je presne to, smerovať to k nášmu cieľu stratégie 2020. A tak ako ste povedali, my sa tu teraz záleží nám na vnútornom trhu a na báze profesora Montyho, o ktorú som ho požiadal, aby ju vypracoval. Teraz na tom pracujeme a komisár Barnier pripraví konkrétne návrhy, ktoré bude, bude právny akt e, alebo zákon o vnútornom trhu, kde to všetko presne bude musieť byť, e, bude musieť mať opozretný prístup k hospodárskému riadeniu, čiže dnes o tom diskutujeme, o hospodárskom riadení, ale aby som chcel zúrazniť, že netýka sa to len makroekonomickej obozretnosti a patrnosti, ale týka sa to hlavne rastu, a čo je tu práve nové? Samozrejme, že to musíme to ešte musím mať schválené, ale máme po prvýkrát konečne taký multidisciplinárny prístup, ktorý sa snaží pokryť viaceré veci. Pamätáte si, keď som predkladal stratégiu 2020, tak eh, niektorí v Európe hovorili, že nie, nemôžeš to napojiť na pak stability a rastu, lebo napokon to môžeš oslabiť týmto pak stability. A myslím, že teraz už každý chápe, že má zmysel hovoriť o makroekonomických obmedzeniach a nediskutovať potom o štruktúrálnych reformách. A, a, že sa tieto veci nedajú porovnávať stratégii Európa 2020 bojovali sme za také ciele ako napríklad zníženie chudoby, zvýšenie vzdelávania, zvýšenie zamestnanosti. Čiže podľa mňa to je vyvážený prístup, kde sa snažíme skombinovať všetky nástroje ekonomických politiky, ktoré máme od e, európskej úrovne až po lokálnu úroveň a musíme dať ohľad na všetky naše ciele, ktoré sa týkajú e, sociálnej inklúzie, vzdelávania a zvýšenia konkurencie schopnosti. Tak vy máte pravdu, pán Ferhoštát, že je pravda, že komisia má robiť návrhu a to aj robíme. My pripravujeme neustále návrhy. E, to, čo teraz prebieha, je veľmi dôležité. To, čo pripravuje takisto aj Oli Rehn, to je dôležité, dôležité príspevok komisie do tej e, prezidentovej task, task force, pretože toto všetko sú veľmi dôležité a veľké zmeny, ale Všetko sa to musí pretaviť do legislatívnych návrhov komisie, na čom pracuje komisia a vlastne na to e, práve v tejto chvíli potom je tá teda chvíľa, kedy váš parlament e, hrá svoju rolu. Ale potom je potrebné urobiť e, makroekonomický dozor, Ehm, rozumne, čiže nestačí len ehm, prijímať sankcie a pre tých, ktorí neplnia svoje kritéria alebo majú eh, hlboké deficity, ale je potrebné vopred eh, zabezpečiť lepšiu koordináciu vnútorných i makroekonomických nerovnovách. Niektorí z vás takisto sa dotkli otázky dozoru alebo dohľadu nad finančnými trhami a chcel by som pripomenúť, že našim hlavným cieľom je mať e, teda nový orgán od začiatku roku 2011 v dispozícii a to by všetko mali postavené na tejto novej architektúre. Za posledných, posledných dní nové belgické predsedníctvo e, povedalo, že je, bude na tom pracovať a ja myslím, že na oboch stranách je tu veľmi silná ne, tá, tá vôľa zabezpečiť pragmatizmus do toho. A, a ja sa, som zároveň vás chcel požiadať, aby ste všetko svoje úsilie vyvinuli k tomu, aby sme dosiahli uspokojivú dohodu v najbližších dňoch. Myslím, že teraz sa už e, ja, to aj prejavuje, že komisia prispela ku kompromisnému textu a je spokojná s tým, že došlo k pokroku my teraz vlastne voláme potom, aby obaja, zákon, no, aby oba zákonodárne orgány teda sa priblížili. Tak ako povedala pani Swinburne, že Američania vyhlásili politickú dohodu, ale zatiaľ tú legislatívu nemajú. Keď čítate tlač, tak máte dojem, že Američania sú na tom oveľa lepšie ako my a to, to nie je pravda. Prezident Obama povedal na G20, že už má určitú dohodu. My sme to vítali, ale v skutočnosti mali by sme uzavrieť našu vlastnú legislatívnu prácu oveľa skôr ako naši americkí partneri a verím, že mali by sa nám to aj podariť, aby sme mohli, mohli preukázať našu vedúcu úlohu z hľadiska otázok e, riadenia finančných e, trhu, respektíve finančnej kontroly na globálnej úrovni, pretože takým spôsobom posilníme úlohu Európy v týchto otázkach. Napokon ste hovorili teda o zaťažových testoch. E, komisia hrá dôležitú úlohu podpore transparentnosti a v tej tých zaťažových testoch jednotlivých bank. Ako viete, že toto banky sú národnej kompetencie, ale som veľmi rád, že došlo k dohode na Európskej rade, pretože to by malo zabezpečiť pre investorov, aby, by, aby sa znížilo, znížilo podozrenie alebo aby sa vyriešili problémy, ktoré by možno, že mohli existovať. E, e, spolieham, viem, že musíme mať veľmi silný európsky bankový sektor, ale predovšetkým veľmi dobre transparentný záťažový test týchto bank to nám môže uvožniť. To znamená, že musia byť tu aj mechanizmy na zastavenie bankovej činnosti a to bude ale však národná zodpovednosť. A keď bude potrebný štátny zásah do banky, tak to bude musieť presadzovať a posudzovať komisia v, v príslušnom časovom horizonte a podľa presne stanovených podmienok to znamená, že myslím si, že to návrh, že sa banky podrobia s zaťažovým testom, to bolo veľmi dobre prijaté aj na G20 v Toronte minulý víkend a mali by sme týmto nastali dôveru do nášho celkového systému finančného opäť. Takže ctení poslanci Európskeho parlamentu, tu fungujeme na viacerých frontoch. Dnes som vám prednášal, či predstavil návrhy, ktoré sa týkajú hlavne ekonomického riadenia, ale nemali by sme tieto návrhy oddelovať od e, iných ostatných úsilí, ktoré presadzujeme, aby sme mali lepšiu koherentnosť, aby sme prepojili naše ekonomické politiky, aby sme pochopili, že menová únia bez koordinácie nemôže fungovať, nemôže mať potom zmysel a že je to všetko v občanov a stabilita eura je určite záujme všetkých európskych občanov, samozrejme osobitne tých, čo sú v eurozóne, ale aj všetkých tých, ktorí by chceli mať otvorené trhy, otvorené spoločnosti a otvorené ekonomické hospodárstva. hospodárstva. Ďakujem za vašu pozornosť. Predseda, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za vašu spoluprácu s Európskym parlamentom. Týmto rozpravu o, na túto tému uzatváram. Ďalší bod, ktorý je v našom programe je spoločná.